Okay, colleagues, I think we'll... Kolegovia, myslím si, že by sme mohli načať, začať. A trošku sme vo meškaní v dôsledku štrajku, ale e, keď e, to všetky zohľadneme, e, mnohí členovia sú tu prítomní, vrátane našich spolupracovníkov, takže mohli by sme sa dostať ku hlasovaniu. Budeme hlasovať o bode 9 boj proti praniu špinavých peniazí prostredníctvom trestného práva. Máme tu správu a myslím si, že môžem pristúpiť rovno ku hlasovaniu. O štvorke nehlasujeme, alebo najprv to vyskúšame. Ignácio, to je super. E, kým sa posadíš, my to odskúšame. Takže e, hlasujeme e, skúšobne. Hlasujte, prosím. Nefunguje? Nie, funguje. Končím hlasovanie. Takže systém nám funguje. Takže je mm, veľmi dobre, že potom, čo Ignácio sa posadil, eh, hlasujeme o bode 9, boj proti praniu špinavých peniazí prostredníctvom trestného práva. Chceš sa vyjadriť, než začneme? Eh, hlasovať. Eh, iba sa poďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Veľmi stručne, máme dnes veľa eh, hlasovania. Pozmení sa vrch 5. Kto je za? Proti? Oberieme si to, nech sa páči. Stihli ste odovzdať hlas? E, zamietnuté. Podmienujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Zamietnutý 36, 38, e, prepačte, za, proti, zdržali sa. Myslím si, že mali by sme to skontrolovať. E, hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Takže je to iná väčšina. 7 je stiahnuté. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Pozmeniť sa návrh 8 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Osmičku kontrolujme. Kto chce hlasovať? Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmením sa návrh 40. Za? Proti? Držali sa? Schválený. Nepočujeme, nie je zapnutý mikrofon. Nevidíte to? Poprosím technikov, aby nám zabezpečili zobrazenie výsledkov. Môžem to e, prečítať, ale mm, budem na to potrebovať veľa času a máme veľa hlasovaní. Tam bolo 13 ku 12. E, Pozmení sa návrh 10. Za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že je to zametnuté, ale aj to si overíme. Desina. Končím hlasovanie. Zamietnuté 13 ku 12. Nevidíme zatiaľ výsledky. Kompromisný návrh 1. Za, proti. Poprosíme našich spolupracovníkov. Áno, už niekto e, tlmočil našu požiadavku. Kompromisný návrh 1. Proti, proti. Zdržali sa. Overíme si to. Myslím si, že to neprejde. Hlasujte, prosím. Je to potom kompromis. E, končím hlasovanie. Je to schválené 14 ku 11. Takže už to vidíme. Kompromisný návrh 2. Za, proti, zdržali sa schválený. 42 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 42. Končím hlasovanie. Schválený. Hlasujte prosím vás zreteľne, aby bolo vidieť. 13 za. Proti zdržali sa e, schválené. 15 za. Proti zdržali sa schválený. 16 za. Proti zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 3 za. Proti zdržali sa Overíme si trojku. Myslím si, že bude schválený. Končím hlasovanie. Áno. 13 ku 11. 45 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 20 za. Prosi, proti. Zdržali sa. Schválený. 21 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 4 za proti, zdržali sa, schválení. 19 za, proti, zdržali sa, overíme si 19. -ku. Myslím si, že tesnou väčšinou to, sa to schváli. Končím hlasovanie. 13 ku 12, áno. 46 za. Proti. Zdržali sa schválení. 22 za. Proti. Zdržali sa overíme 22. E, Končím hlasovanie. Zamietnutý. 13 12. 49 za. Proti. Zdržali sa schválení. 24 za. Proti. Zdržali sa schválení. na návrh 5 za. Proti. Zdržali sa schválení. 26 za, proti, zdržali sa, overíme si to, 26. Končím hlasovanie. Schválený. 27 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz úvodné stanovenia. 28 za, proti, zdržali sa, schválený. 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 29 za, proti, zdržali sa, kontrolné hlasovanie, 29. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 30 za, proti, zdržali sa. Aj toto skontrolujeme. 30. Končíme. Zamietnuté veľkou väčšinou. 32 za. Proti. Zdržali sa. Aj toto skontrolujme. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. E, E, aspoň e, vedúci politických skupín, keby ste aspoň e, naznačili áno alebo nie, tak to budeme, tak to budeme mať prehľadnejšie. Kompromisný návrh 6. Za, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 7. Za, proti, zdržali sa, overíme si to. Sedmička, nech sa páči. Stihli ste? odovzdať hlas. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz budem hlasovať jednotlivých. Trojka za, proti, zdržali sa. Kontrolujeme trojku. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Veľmi tesne, áno. 12, 12, 34 za, proti, zdržali sa. Overíme to. Nevidel som, ako hlasovali menšie skupiny. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to tesnou väčšinou schválené. 8. Kompromisné návrh 8 za. Proti zdržali sa schválený. To bolo jednoduché. Kompromisný návrh 9. Za, proti. Myslím si, že je to schválené, ale eh, skontrolujme si to. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválený. A teraz hlasujeme o stanovisku eh, v pozmenenom znení ako celku, menovité hlasovanie. Všetci ste hlasovali, prosím. Končím hlasovanie. Nie, hlasovali ste? To bude zložité, pretože už som hlasovania uzatvorila a stanovisko e, potom e, neprejde. Treba si dávať pozor Pozerám sa na kolegov z ostatných skupín. Ak súhlasíte, zopakujme toto hlasovanie. V plene by to bolo nepripustné. Končíme. Takže ešte raz záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie. Nech sa páči. Poprosím vás, aby ste všetci boli pozorní. Niekedy vidím, že ľudia nehlasovali. E, opätovne ich vyzvem, ale keď nehlasujem, predpokladám, že nechcú hlasovať. Všetci ste stihli, e, kto ste chceli hlasovať. Končím hlasovanie. A je to schválené s jedným hlasom, takže pôjde to teraz na výber, tam sa to e, rozhodne. A poprosím vás, kolegovia, aby ste boli osobitne pozorní, pretože to mi nebolo potom zvorilo voči spravodajcovi. Okay, colleagues, we're going to start the vote. Kolegovia, začneme hlasovať, alebo budeme pokračovať v hlasovaní, ale predtým odovzdám slovo z e, spravodajci. E, hovoríme o bode 10, stratégie e, rozvoja. Slovo má Maris Ponga, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán pred, pani predsednička Nebudem e, sa dlho e, vystupovať, už som vystúpil včera. Po, poďakujem tieňovým spravodajcom. E, to bolo naozaj veľmi efektívne. Kolegovia, buďte pozorní, je to dlhé hlasovanie, budeme preskakovať určité strany. Pozorím sa návrhy 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 1 za. Proti? Zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 2. Za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmení sa návrh 57. Za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 3. Za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmení sa návrh 64. Za, proti, zdržali sa, skontrolujme to.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 Končím hlasovanie. Schválený. Ja som to nevidela. Prosím vás, zdvíjate e, vyššie. E, za proti zamietnuté. 93 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutý. 97 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si 97. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 96 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 99 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 100. Nie, 100, 102. 102. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný návrh 8 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 9 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 11 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 12 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis návrh 13 za, proti, zdržali sa. E, schválený. Kompromis návrh 14 za, proti, zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 123. Dve časti. Hlasujeme o prvej časti za, proti, zdržali sa. Schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa. E, overíme druhú časť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis návrh 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 131 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. kompromis návrh 16 za, proti, zdržali sa, schválený. kompromis návrh 17 za, proti, zdržali sa, schválený. kompromis návrh 18 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis návrh 19 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný 20 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 21 za, proti, zdržali sa, schválený. kompromis návrh 24 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 25 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 22 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 22. Hlasujte, prosím. Nie som si istá, ako to dopadla. Všetci ste odovzdali svoj hlas, kto to chcel urobiť. Končím hlasovanie. Schválený. Poprosím vás, eh, kolegovia, hlasujte zretelne. 164 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 23 za, proti, zdržali sa schválení, 56 za, proti, zdržali sa schválení, ale skontrolujme to pre každý prípad 20, 56. Prosím vás, EPP, e jednoznačne hlasujte. Vy ste boli proti, áno? Ale pre každý prípad e, teda končíme hlasovanie. Je to naozaj zamietnuté keby aj všetky skupiny, aspoň jedna e, osoba za každú skupinu to jasne povedala. 168, e, dve časti. Prvá časť, za, proti, zdržali sa. E, skontrolujme to. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Veľmi tesne. Druhá odpadavá. 169 za. Za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromis návrh 26. Za, proti, zdržali sa. Schválený kompromis návrh 27. Za, proti, zdržali sa. Schválený 164. Dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválená. 185 za, proti, zdržali sa Skontrolujeme 185. Nevidel som e, stanovisko ostatných skupín. Končím hlasovanie. Zemietnutý. Veľmi tesnou väčšinou. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa schválení. 29 za, proti, zdržali sa schválení. 194 Hlasujeme iba druhej časti. Prvá časť odpadáva. Kto je za? Druhá časť 194 za, proti 194, druhá časť. Je to schválené. Kompromisný návrh 30 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 31 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 32 za, proti, zdržali sa schválení. Teraz e, strana 19, kompromisný návrh 33 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh 34 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 35 5 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmení sa návrh 229 za, proti, zdržali sa. Kontrolujme to. 229, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zemietnutý. 238 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 240 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 36 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 37 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 38 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 39 za, proti, zdržali sa schválený. sa návrh 85 za. Prepačte, dve časti Prvá časť. Nie, ospravedlňujem sa. Prvá časť odpadva. Hlasujeme v druhej časti 85-ky. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh 40. Za, proti, zdržali sa, schválený. 255. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh 41. Za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis návrh 42 za, proti zdržali sa schválení. 257 za, proti zdržali sa zamietnutí. 258 za, proti zdržali sa zamietnutí. 259 za, proti zdržali sa zamietnuté. 260 za, proti zdržali sa zamietnutí. Citácie. pozmeň sa návrh 1. Za, proti zdržali sa schválení. 2 za, proti, zdržali sa schválení. Môžeme to e, hlasovať en blok? O tom hlasovať en blok? Povedali mi, že nie. Ale m, mm, potrebujeme o dve minútky. Trojka za, proti, zdržali sa schválení. 4 za, proti, zdržali sa schválení. 5 za, proti, zdržali sa schválení. 6 za, nie, to odpadáva. 7 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz úvodné ustanovenie. 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 43 za, proti, zdržali sa schválený. 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 16 za, proti, zdržali sa. Socialistov som nevidela. 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 18 za, proti zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti zdržali sa schválení, 20 za, proti zdržali sa, kontrolujeme 20. -ku. Končím hlasovanie. Schválený. 22 za, proti zdržali sa schválený. 23 za, proti zdržali sa schválení, 25 za, proti, zdržali sa schválení. 26 za, 26 za proti, zdržali sa prijaté. All in favor. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 45 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijatí. Stanovisko AFED budeme iba v malých častiach eh, hlasovať, takže, takže budeme o balíčku 18 hlasovať oddelenie. Takže kto súhlasí s to prvou eh, časťou odseku 18? Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, proti, zdržali sa eh, zamietnuté. Odsek 27, o ňom teraz hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Stanovisko INTA. Väčšina je pokrytá kompromismi, preto sme ne, e, nehlasovali o všetkom. Takže úvodné ustanovenie A, e, INTA, za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné e, ustanovenie D, za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie E, za, proti, zdržali sa prijaté. Odnostromenie F za, proti, zdržali sa prijaté. L za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz prejdeme k oceku 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 9, 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme k stanovisku Líbe. Hlasujeme o odseku 8. Libe za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek na Stanoviska Libe za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz hlasujeme, máme záverečné hlasovanie tieto e, správe o e, stratégii EÚ e, Afrike, posilnenie rozvoja, menovité hlasovanie. Kolegovia, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, ktorí hlasovať chceli. Hlasovanie je stále otvorené. Končím hlasovanie. Je to prijaté 19 za 5 proti, veľká väčšina. Ďakujem pekne. Predtým, než prejdeme k hlasovaniu o, o, využívaní energie pre obnoviteľné zdroje, slovo dostane spravdajca za chvíľočku, ale predtým, než tak urobím, chcem vás informovať o tom, že môže byť problém s prípustnosťou niektorých pozmeňovacích návrhov, pretože toto je návrh pre eh, prepracovanie smernice a v takomto prípade E, sú tu značné e, e, zmeny a doplnky a parlament sa môže vyjadrovať iba k častiam, kde sa navrhujú teda značné zmeny. V prípade malých doplnkov a teda vyjadrenia parlamentu k ním sa môže považovať, že tieto nie sú za priateľné. Teda gestorsky. E, výbor tiež e, vlastne e, hlasuje často v týchto otázkach podobne, takže my to prenecháme, toto rozhodnutie na gestorský výbor, ale ja vás várujem. my budeme hlasovať o všetkom, ale možno to potom zmení gestorský výbor a prípadne teda jeho predseda. Ale teraz už dávam slovo pánovi spravodajcovi, pánu Vy Marčelesimu. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že e, sme sa snažili nájsť e, kompromisy e, v tomto prípade, pretože tu východiskové pozície boli veľmi rozdielne. Sú tu prítomní aj teda príslušní tieňoví správodajcovia, preto by som chcela spomenúť tie najdôležitejšie body. Snažili sme sa orientovať podľa dohody z Paríža Mali by sme prejaviť zodpovednosť ako náš výbor a v súlade s touto zodpovednosťou aj hlasovať. Ďakujem pekne. Dobre, kolegyne, kolegovia, začneme s hlasovaním. Pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené a je to prijaté. Pozmeňovací návrh 18 za, proti, zdržali sa. Prosím, všetky skupiny indikujte, lebo to môže byť veľmi tesné. Takže všetky skupiny, aj malé skupiny. Zopakujeme si to ešte. Pozmeňovací návrh 18 za, proti, Myslím, že je to prijaté, ale musíme si to preveriť. Je to veľmi tesné. Hlasovanie ukončené. Je, bolo to prijaté, áno. 19 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 20 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 nasleduje za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti. Toto si preveríme. Preverujeme 61. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie je to zamietnuté. Môže to byť naozaj veľmi tesne, takže prosím všetky skupiny, aby indikovali, ako chcú hlasovať. 22 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, je to tesné. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené a je to zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa. Preverujeme si 62, otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Prosím, všetky skupiny by naozaj jasne indikovali, ako chcú hlasovať. Pomohlo by to. Hlasovali všetci. A je to prijaté. Prosím aj tie menšie skupiny, aby som ľahšie videla väčšiny. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za proti, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 65 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, je to tesné. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Prepačte, ospravedlňujem sa pani predsednička, je to prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme si to, ale e, socialisti aj e PP hlasovali za, pokiaľ som videla, ale preverujeme si to. 71 preverujeme. Dobre, začneme ešte raz. Takže kolegovia, 71 hlasujeme k 71 a otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 72 za, proti zdržali sa prijaté. 75 za, proti zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti zdržali sa zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté 32 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveriť, preverujeme. Otváram hlasovanie. Myslím, že je to rovnaká väčšina stále. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté, áno. Bolo to zamietnuté. Kolegovia, prosím, jasne indikujte. Je to naozaj tesné niekedy. Malé skupiny nevždy dobre vidím. 33 za, proti. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Je to zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, preveríme si to, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, je to zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, preveríme si to, myslím, že to je rovnaká väčšina. 35 otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa. preberujeme 77. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to jasne zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, preveríme si 79, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté tesne 80 za, proti, zdržali sa, je to tesné. Otváram hlasovanie k 80. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 81 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 82 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme si 82. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté tesne. 83 za, proti. Zdržali sa, to si preveríme. 83. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Je to zamietnuté. 36 za, proti. Zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Has everybody voted on 37? The vote is closed. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz 84 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, 39 preverujeme, otváram hlasovanie. Prosím skupina, aby naznačovali, ako chcú hlasovať. Je to prijaté. 40 za. EPP, ako hlasujete? Proti? To si musíme preveriť. 40. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 41 za. Proti. Zdržali sa. Kontrolujeme 41. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 42 za to si musíme opäť preveriť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 43 za. Proti. Držali sa. Preverujeme si. 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prílohy 44 za proti, zdržali sa, preverujeme si 44. Končím hlasovanie. Prijaté 45 za, proti. To si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie zamietnuté. 46 za. Kontrolujeme 46. Sú tu trošku odlišné väčšiny za každým. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. 47. E, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté 48. Elektronicky Hlasovali všetci? Ešte ste nehlasovali všetci. Ak chcete, hlasujte teraz. Končím hlasovanie. Prijaté. 49. To isté. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý, kto chcel. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 50 za, proti, aj 50 si preveríme. Otváram hlasovanie. Niekedy kolegovia nehlasujú všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Úvodné ustanovenia 51 za, proti. Socialisti boli proti? 51. Takže to zamietnuté, ak socialisti a EPP boli proti, je to zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 3 za, proti, zdržali sa. Preveríme si trojku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Štvorka za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 5 za, proti. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je otvorené, je to prijaté, jasne. Šestka za, proti, zdržali sa veľa skupín neindikuje jasne, ako chcú hlasovať. Takže ešte raz kontrolujeme šestku. Končím hlasovanie veľkou väčšinou prijaté, ale keďže skupiny e, to jasne neindikujú vopred. Musíme to kontrolovať. Sedmička. Kontrolujeme sedmičku. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54, e, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za. Druhú časť si preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Deviatka za. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. To prijaté desiatka za. Proti. Zdržali sa prijaté. 55 za proti, zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté tesne. 56 za, proti. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Je to prijaté. Jedenáctka za, proti, zdržali sa, neviem čo robí EK, takže kontrolujeme, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 12 za. To si tiež preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, skontrolujeme si 15. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté 16. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. 57 za. Proti. Zdržal sa niekto prijaté. 58 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 59 za. Proti. Zdržal sa prijaté. Takže máme tu konsenzus. Dobre, a teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. A je to prijaté veľkou väčšinou. Ďakujeme spravodajcovi. That completes voting. So if you... Takže tým pádom sme ukončili hlasovanie. Keď nás opúšťate, poprosím, urobte tak potichu.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 Colleagues, we're just waiting for the commission official. That... Kolegovia, čakáme na zástupcu komisie, ktorý tu bude o niekoľko minút sú problémy s dopravou. While we're waiting, colleagues, just to remind you on the next item. Takže kým čakáme kolegovia, pokiaľ ide o, o, o plán, budeme mať z nigerijského parlamentu hostia jednu um, mladú e, e, dámu a e, pani Hautala Tieňovú. Takže Poprosím, keby ste prišli, lebo tu budeme mať hosti z Nigérie, z parlamentu, jednu mladú dámu z Afriky a tiež z Brazílie. Čakáme na pána Gaspariho, komisia nie je. Gaspara Frontiniho, komisia nie je tak ďaleko, neviem prečo ide autom. Okay, now... Dobre, kolegovia, takže prejdeme k bodu 12 e, súčasný stav správo súdržnosti politik v záujme rozvoja. Máme tu nášho stáleho spravodajcu pána e, Peredu. V júni 2016 bola e, ostatné, bolo ostatné uznesenie k tomuto bodu prijaté Teraz tu máme komisiu, ktorá nám vysvetlí, prečo táto správa nebola vypracovaná aj za 2016 eh, a 2017. Eh, ja to chápem tak, že je to preto, že máme toto prechodné obdobie. Eh, sme radi, že prišiel medzi nás Gaspar Frontini, vedúci oddelá z DG Devco. Takže dáme najprv slovo komisii, potom pánovi správodajcovi Paredovi. Takže kaspar, ak si sa už zotavil po komplikovanom príjazde sem, tak nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, dámy a páni, je mi potešením, že tu opäť môžem e, byť a že e, si môžeme e, vymeniť názory a informácie o, o politike súdržnosti, politik v záujme rozvoja. Je to naša spoločná e, priorita. Spoločne sa snažíme ju presadiť. Ako už Linda správne povedala, od minula, keď som tu bol v 2015 a hovoril o PCD. E, stalo sa toho e, veľa. E, boli prijaté ciele k agende 2030 a chceme zabezpečiť, akým spôsobom e, PCD e, môže zabezpečiť dosiahnuté cieľov e, tejto rozvojovej agendy. Nie len komisia, ale aj rada, parlament sa snažia uberať týmto smerom. Z roku 2000, už v roku 2015 rada požiadala o lepšie zakomponovanie PCD do nového prístupu pri implementácii agendy 2030 a podávanie správ by e, malo odzrkadľovať e, tento nový rámec e, v minulosti. Z 2017. v uznesení Európsky parlament podčiarkol, že PCD je kľúčovým prvkom pre dosiahnutie agendy, novej agendy trvalo udržateľného rozvoja a proaktívne akcie v tomto smere. Takže nie je žiadnym prekvapením, že keď sme spolu navrhovali Európsky konsens pre rozvoj Odčerkli sme práve PCD a PCD v kontexte agendy 2030. Len na pripomenutie, e, ten e, konsenzus o rozvoji, e, nám sme sa dohodli v júni. Sú tam nové záväzky, pokiaľ ide o PCD. Po druhé, uznáva sa, že PCD je dôležitým prvkom pri implementácii agendy 2030. Vieme, že že je potrebné eh, financovanie, odkedy je to implementované, ale aj tie eh, politiky eh, sú veľmi dôležité. Tento konsenzus konštatuje, že sa PCD vzťahuje na všetky prírezové politiky v súvislosti s touto rozvojovou agendou 2030, ale máme tu aj rôzne sektory, napríklad obchod, životné prostredie, potravinová bezpečnosť, migrácia, bezpečnosť. tiež je tu myšlienka potreby e, implementovať e, komplexný e, vládny tu Tiež to bude mať dopad na budúcnosť a to budú e, ex ante analýzy dopadov, ale tiež ex post po osúdenia, aby sme videli, dopady týchto rozhodnutí. Takže vidíte, že je jasné pre všetkých, že PCD už nebude prebiehať spôsobom ako obvykle, ale že sa chceme prispôsobiť novému kontextu a síce tejto agende 2030. A teraz všetci máme s tým dosť práce. Nová štruktúra komisie je organizovaná eh, v rámci projektov manažovaných jednotlivými podpredsedmi, uľahčuje eh, nám pôsobenie v rámci tejto politiky. Eh, pán podpredseda Timmermans vedie tímový projekt na trvalo udržateľný rozvoj a sú tam zúčastnení aj všetci relevantní ostatní komisári. Takže toto zabezpečuje koherentnosť na politickej úrovni. Úroveň nižšie na úrovni jednotlivých odborov sme vytvorili medziodborovú skupinu na trvalo udržateľný rozvoj, ktorú koordinuje generálny tajomník, ale samozrejme, že sa na nej podielajú aj viaceré ďalšie generálne riaditeľstva, skupiny z generálnych riaditeľstiev. Čiže tu chceme e, prepojiť práce na PCD s, komisie, s prácou komisie na tejto stratégii 2030. Budú prebiehať aj e, revízie postupu prác na PCD, kde e, sa pozrieme na interné aj externé stránky a dúfame, že to umožní plnú integráciu PCD do e, celkových aktivít komisie týkajúcich sa tejto agendy. Na ďalšie posilnenie presadenie mechanizmov, ktoré sme zavedli v e, minulosti, sme e, využili revíziu usmerenení a súboru nástrojov ohľadne lepšej regulácie, aby a aby sa teda robili analýzy dopadov mm, aj pre PCD a, a dopad na rozvojové krajiny tu je. Čiže teraz chceme merať aj dopad na rozvíjajúce sa krajiny, takže to robí z tohto nástroja nástroj veľmi strategického charakteru, ktorý bude merať dopad Mm, stratégii e, komisie v tejto oblasti. Toto je ďalší spôsob integrácie prác PCD po štruktúrálnej stránke do komplexných aktivít komisie. A toto požadoval aj e, parlament. Nechceli ste mať len PCD niekde v e, e, kúte, ale malo to byť súčasťou obvyklých pracovných postupov v komisii. Takže tá lepšia regulácia. Mali sme tiež diskusie s regulačnou, e, s regulačnou správou Scrutiny Board a e, tiež sme im predstavili tento nástroj, ako je možné ho využívať a dúfame, že podporia našu prácu v tomto smere. Takže takto sa snažíme zakomponovať PCD do nových štruktúr spolupráce a prác na agende 2030 a zjednotiť tak interné a externé aspekty našich politik. Pokiaľ ide o podávanie správ, aj tam robíme veľa vecí, z ktorých vám niektoré spomeniem. Po prvé, ako určite viete, závery z 20 radu, e, e, júna 2017 rada e, vyzýva komisiu, aby pripravila prvú správu o implementácii agendy 2030, internej aj externej a má byť prezentovaná v 2019 v HLPF. Ako viete, Máme tu Európsky konsenzus o rozvoji, kde e, je záväzok e, vypracovávať správy o snahách e, pri implementácii stratégií 2030 a prezentovať túto stratégiu v 2017 ide o zlepšenie tejto e, správy z aspektu e, tohto povedaného e, komisia teraz zvážuje možnosti na poskytovanie integrovaného poskytovania a správ, kde by boli zohľadnené všetky spomínané iniciatívy. Práce pokračujú tomto kontexte, ako by sme mohli zabezpečiť a zahrnúť budúce správy o PCD do týchto komplexných správ. Cieľom je zabezpečiť, aby naše správy o PCD boli súčasťou tohto, týchto integrovaných správ ako kľúčový prvok našich eh, snách splniť, realizovať agendu 2030 <laughs> 30 Um, ehm, aj iné aktivity prebiehajú, pokiaľ ide o podávanie správ. Napríklad delegácie e, podávajú správy o implementácii PCD a to je dôležitá skutočnosť, pretože delegácie e, majú veľmi dobrú pozíciu, v rámci ktorej nám vedia e, povedať, aké dopady mali tieto politiky priamo v lokalitách. A my sa snažíme teda zlepšiť tieto správy. Robili sme ich ročne, teda urobili sme z nich ročné, odteraz delegácie budú podávať správy ročne. V 2016 48 eh, z Peral bolo pokrytých tam 130 krajín a eh, máme tam takmer univerzálne pokrytie, teda ešte nie teraz, ale už sa eh, k tomu približujeme. Nebudem zachádzať do podrobností. E, to by bolo na e, rozsiahlejšiu e, debatu, ale Ehm, väčšina delegácií teda podáva tieto e, správy. E, veľmi pozitívne veci sme sa dozvedeli o obchode, o tých e, schémach, ktoré máme pre rozvíjajúce sa krajiny. Potom tam je veľa príspevkov týkajúcich sa rybolovu, najmä nelegálneho rybolovu a tiež správy týkajúce sa nelegálnej migrácie pokiaľ ide o to, čo e, robíme v rámci e, podávania správ a v rámci e, PCD. Ako viete, začali sme s, externou, s externým posúdením PCD. Rada, Komisia, Európsky parlament sa na tom dohodli to je veľmi zaujímavý postup. Snažíme sa teda to, čo e, vysvetliť, posúdiť to, čo robíme v rámci e, PCD, aký to má dopad, mm, pokiaľ ide o trvalodržateľný rast a o zníženie miery chudoby. Posúdenie sa týka, teda snaží sa pokryť tieto tri úrovne, čiže snažíme sa pozrieť na to, či tie nástroje, ktoré sme si stanovili pre PCD, teda poskytovanie správ, posúdenie dopadov, školenia, tak teda či toto všetko funguje dobre a na druhej úrovni sa posudzuje, či tieto nástroje majú dopad na rôzne politiky, ktoré majú dopad na rozvíjajúce sa krajiny a teda potom sa menia tieto e, politiky. E, a potom na tej tretej úrovni sa e, posudzuje, či zmeny v tejto politike skutočne majú nejaký reálny dopad na krajinu, pokiaľ ide o, rast, o trvalo udržateľný rast, o boj proti chudobe mm, je celý rad od otázok, teda, e, ktoré boli položené e, mm, komisii DG DEFCO a teraz sa e, na tom pracuje a potom sa budeme snažiť v rámci výjazdov to skonfrontovať s realitou. A teda tie správy by mali byť k dispozícii ku koncu nasledujúceho roku 2018 a paralelne budú prebiehať externé konzultácie všetkých zúčastnených strán týždňov, aby e, tam boli informácie od všetkých zúčastnených, e, čo sa deje v rámci e, PCD a potom bude vypracovaná správa. Táto správa tá bude poskytovať nezávislý pohľad na PCD. To nebude pod našou kontrolou, to bude externe vypracovaná a na tomto e, základe komisia sa pozrie na tieto závery, posúdi ich, možno budú zodpovedané nejaké otázky e, v rámci pracovného dokumentu, ktorý bude prijatý v 2018. Takže tam už e, bude aj toto posúdenie k dispozícii v 2018. Takže e, toľko vo všeobecnosti k tomu, ako adoptujeme EPCD na tú agendu e, rozvojových cieľov 2030. Takže e, pracuje sa na tom veľmi intenzívne. Ako vidíte, veľa vecí sa robia. Možno ešte z pripomenúť niečo, čo by vás mohlo zaujímať a síce, e, že sme začali ponúkať v rámci PCD aj nástroj na e-learning, čiže sa s tým môžete na webe oboznámiť. Takže to je zaujímavé pre každého, kto má zájem, sa môže oboznámiť s tým, ako to PCD e, funguje. Takže je to zaujímavá informácia pre všetkých, ktorí nie sú dobre oboznámení s PCD. Nož, myslím si, že by bolo na čase, aby som skončil toto prvé e, vystúpenie a veľmi rád sa s vami podelím o nejaké ďalšie nápady a myšlenky. Ďakujem veľmi pekne, Gaspar. Je dobré, že parlament e, bude mať čas na to, aby to posúdil, ale je tu na spravodajca, pán Preda, Kristian, nech sa ti páči. E, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za toto vystúpenie. Naozaj. Navrhol som túto výmenu názorov s komisiou, aby ste eh, mohli eh, nám priblížiť eh, vaše úvahy ohľadom PCD a o možných interakciách s programom 2030. To, čo navrhujete, hm, sa mi zdá byť zaujímavé. A rád by som reagoval a poukázal na, niektoro, na niektoré, prepačte, veľmi dôležité body a zároveň by som rád položil niekoľko otázok. Ako ste správne uviedli, PCD je ústredným eh, prvkom implementácie programu 2030, ako aj naplnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Domnívam sa, že je dôležité a treba to očakovať, že potrebujeme čas, aby sme toto všetko premyslili. O tom, aby sme premyšľali o tom, ako zakomponovať PCD do programu Agendy 2030. Na druhej strane je dôležité, aby Európska únia začala konať. Aby zuniverzalizovala eh, PCDS, eh, eh, čiže politiku pre trvalo udržateľný rozvoj. Myslím si, že tu hovoríme rovnakou rečou aj z OSN a Európska únia by eh, mala preukázať, že má potenciál na to, aby eh, sa rýchlo adaptovala na nové výzvy. Nemusí to trvať 10 ročie. Eh, druhá poznámka. Výročná správa bola hlavným mechanizmom, ktorá, mechanizmom ktorý umožňoval spoluprácu parlamentu a komisii v otázke PCD. Dohodli sme sa, že táto správa by sa eh, prípadne mohla spochybniť v širších súvislostiach, ale nikdy sme sa nedohodli na tom, že aj parlament sa zúčastní budúcich prác. Ako by ste chceli zabezpečiť dodržania tohto dialogu s Európskym parlamentom do budúcnosti vzhľadom na tú skutočnosť, že počas uplynulých niekoľkých rokov parlament sa osvedčil ako e, e, kľúčový podporovateľ PCD. Ja som prišiel s nápadom e, organizovať radu, Európsku radu venovanú PCD. To podporili aj ostatní kolegovia s tým, aby e, sa rada venovala otázke operacionalizácii PCD, aby naznačila, kto za čo bude zodpovedný. Myslím si, že musíme e, diskutovať o PCD na najvyššej politickej úrovni. Už som to spomínal predtým, počas predchádzajúcich rozprávach. A čo si myslíte o myšlienke zorganizovať Európsku radu, teda na tej najvyššej úrovni, Eh, aby sa venovala záležitosti PCD. A ďalšia vec. Spomenuli ste, že skupina komisárov sa venuje eh, eh, vonkajším aktivitám únie. Mohli by ste nám približiť závery v súvislosti s PCD a agendou 2030, ktoré sú výsledkom týchto aktivít e, komisára Timmermansa. Mohli by ste nám e, bližšie e, vysvetliť možné výsledky, ktoré sa dosiahnu na budúci rok. A ďakujem pekne za dobrú správu o tom, čo prekladajú jednotlivé Delegácie je veľmi dobré, že väčšina delegácií predkladá svoje správy a parlament by mal e, oceniť e, túto skutočnosť. Na nešťastie e, nemáme tu teraz zastúpené všetky politické skupiny, i keď niektoré sú prítomné, ale dúfam, že e, má podporia pri e, m, kvitovanie týchto úsilí. Ďakujem pekne za to, že ste sem e, prišli a že ste nás informovali. A ďakujem pekne e, za prípadné ďalšie informácie. Marie, ďakujem veľmi pekne. No, zrejme budete potrebovať tlmočenie. Ďakujem veľmi pekne e, za vašu správu ohľadom E, toho, ako to bude ďalej vyzerať e, pri prekladaní správ. Chcel by som zdôrazniť, nakoľko je dôležitá e, súdržnosť politiky pri boji s chudobou. Treba zabezpečiť koherenciu, či už ide o daňovú politiku, obchodnú politiku alebo poľnohospodárskú politiku. Nebudem o tom sa bližšie e, e, zmeňovať. Rada by som vedela, či už existujú nejaký návrh, prípadne výsledky, alebo by ste eh, prípadne mohli urobiť eh, závery eh, ohľadom správy, ktorá by mala byť zverejniť, by sa mala zverejniť v prvom štvrtu roku 2018 či členské štáty a komisie zabezpečujú súlad politik v zmysle zmluv je veľmi dôležité, aby sme to zistili vo všetkých oblastiach politiky. Som trošku sklamaná, že tohto roku sme nedostali e, žiadnu správu. Popísali ste nám, ako sa budú tvoriť títo správy do budúcnosti, že sa to zlepší, že to bude komplexnejšie, že všetko to bude zahrňať. E, znie to veľmi pekne, ale kým sa e, táto nová forma nedos správy, nemáme e, napríklad e, žiadne informácie o financovaní. Čiže kým sa e, vytvorí a bude fungovať a pôsobiť nový formát, bolo by dobre dostávať správy v starom formáte, aby sme boli informovaní. A som sklamaná, že tohto roku v otázke PCD nič nebolo zverejnené. Pán Preda e, tiež naznačil, že e, podľa neho nie je celkom jasné, akým spôsobom bude do toho zaangažovaný Európsky parlament. Aj parlament by e, mohol byť tu aktívnejší a jasnejšie poukázať na to, čo by sme predstavili, takisto aj náš koordinátor um, hovoril na stretnutí koordinátorov o tom, čo by sa tu dalo urobiť. To by sme mohli urobiť aj v prípade PCD, aby sme um, zabezpečili mm, nejakú dynamiku, aby stanovisko parlamentu bolo uh, výraznejšie zastúpené aby sme mali e, e, e, zabezpečenú jasnú zaangažovanosť do budúcnosti. Ďakujem pekne, Ignácio Koreal. Áno, ďakujem. Ďakujem komisii za vašu prezentáciu. Súhlasím E, e, s niektorými e, poznámkami kolegyne Maje. Chcel by som upremiť vás pozornosť na hlavné princípy PCD. Politika Európskej únie by mala byť koherentná. Ide o koherentnosť rozvoju politiky Európskej únie, ale úprimne povedané nevidím nejakú veľkú koherentnosť pri pridelovaní finančných prostriedkov v prípade migračnej politiky nemáme dostatočné mechanizmy monitoringu a sledovanie dosiahnutého pokroku. Napríklad e, dohoda medzi Úniou a Tureckom. Ako všetci vieme, cieľom dohody bolo e, nájsť možnosti zabraniť nekontrolovanému prílevu migrantov do Európskej únie, by sme výrazne znižili počet migrantov prostriedky, ktoré sa e, alokovali na tento účel e, na obdobie e, troch rokov. Potom, keď sa využije tieto prostriedky, sa vyčlenia ďalších, ďalšie 3 miliardy. A zistujeme tu určitú nekoherentnosť, pretože financujeme krajiny, ktoré sú známe porušovaním ľudských práv a princípov demokracie, ako je Turecko. Nemáme jednoznačné kritérie, ktoré zaručia, že prostriedky sa budú rozdielovať náležitým spôsobom. Takisto potrebujeme kontrolovať využitie týchto prostriedkov. Musíme účinnejšie monitorovať e, primeranosť e, e, výdavkov a dosiahnutých výsledkov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ja by som sa pridala k zoznamu rečníkov. Je to v skutku veľmi dôležitá téma, ako už povedal samotný pán spravodajca. Maria hovorila o tom, že by sme vedeli toho urobiť viac a ako. Nemali by sme spomenúť e, e, nejaké konkrétne témy a venovať sa im podrobnejšie. Je to určité nebezpečenstvo. Chápem, e, že komisie rozmýšľa o tom, že to sa môže stať formálnou prácou, aby sme, že sa tomu nebudeme venovať podrobne. Možno, že lepšia komunikácia s delegáciami by bola užitočná, ale aj v našom výbore by sme mali poukázať na oblasti, ktoré nás najviac znepokojujú, či už napríklad poľnohospodárstvo, rybolov, alebo politika v oblasti energetiky, obchodná politika, aby sme boli konkrétnejšie. Neviem, čo si o tom myslí spravodajca Proste napadlo mi, že mali by sme diskutovať o konkrétnych výsledkoch. A otázka pre Gaspara, keď spolu so svojimi spolupracovníkmi e, e, e zabezpečíte, aby to nebolo čistou formalitou. A ja som kedysi bola úradničkou a viem, že častokrát e, politici majú určité požiadavky, musíte niečo zaškrtnúť. Sledujete za, e, sledujte rodové otázky? Áno. E, sledujete e, životné prostredie, áno. E, musíme totiž vedieť, zistiť, ktoré problémy sú skutočné a naozaj sa im venovať, ale nehovoriť, áno, títo veci sú v, pr- v procese. Takže aby toto prekladanie správ nebolo čiste administratívnou úlohou. Takže slovo vrácam Gasparovi, pretože sa nik viac nehlasí. To sú veľmi eh, eh, dôležité veci. Pokúsim sa reagovať, alebo aspoň nejako to odkomentovať. Nož v prvom rade je jasné, že sa snažíme adaptovať našu činnosť eh, v oblasti PCD s prihľadnutím na agendu 2030, aby e, e, táto agenda bola efektívnejšia a aj menej formálna. Venujeme sa tomu. Spomínali ste PCSD a existujú viaceré e, otázky, čo je to koherentnosť politik pre trvalo udržateľný rozvoj alebo rozvoj vo všeobecnosti, aby to bolo jasné. keď v agende 2030 sa hovorí o PCSD, e, e, máme na mysli celkovú súdržnosť politik e, na realizácii samotného programu. To sú politiky, ktoré podporujú koherentnosť. To sú ľudské práva, dobrá správa, veci verejných, otázky klímy, všetky smery politiky. A PCD v zmysle zmluvy je to niečo konkrétnejšie. V zmysle zmluv v oblasti PCD musíme si overiť, či naše aktivity e, v zmysle ostatných politik ovplyvňujú rozvojové krajiny a snažíme sa pritom e, to oceniť, e, analyzovať. A v tomto zmysle PCD je užitočný nástroj, pri naplňaní širších cieľov PCSD. Tu máme jasné záväzky v zmysli zmluvy a nesmeme na to zabúdať. Takže e, treba povedať, že toto je nástroj, je, je jedným z e, e, e celého súboru e, nástrojov pri naplnení agendy 2030. A toto je podstata našej činnosti. Úprimne povedané, častokrát počas tejto diskusie alebo iných diskusí hovoríte komisii, že to, čo robíte v zmysli PCD, je veľmi dobre, ale to má iba obmedzený vplyv. A teraz máme trošku inú konstrukciu. Máme agendu 2030. E, tá zahrňa interné a externé aspekty a v tomto rámci budeme hovoriť aj o aspektoch vonkajšej politiky PCD. E, domnievame sa, že to je prospešnejšie z hľadiska zabezpečovania výsledkov aby sme e, zároveň maximálne sklbili aj e, prekladania správ e, vo všetkých smeroch. Teda riadíme sa touto filozofiou. Veľmi radi budeme diskutovať s vami o tomto všetkom. Vždy sme boli toho názoru, že parlament je veľmi nápomocný pri všetkých diskusiách o otázkach PCD veľmi radi budeme aj naďalej s vami spolupracovať. Pokiaľ ide o konkrétne návrhy, e, urobiť, e, zorganizovať Európsku rádu e, venovanú PCD, nuž ani neviem, čo tu mám povedať, ale aby sme zvýšili viditeľnosť PCD e, musíme e, prepojiť ju s e, agendou 2030. Toto by bol postup, ktorý by som ja navrhol. Tu, sa treba zabezpečiť previazanosť všetkých politik, samozrejme, o to sa snažíme. Ale musíme to e, e, skúbiť so snahou komisii e, počínať si pracovať efektívnejšie. Pokiaľ ide o vyhodnocovanie správ, správu dostanete v roku 2018. Zatiaľ nemáme ešte prvé výsledky hodnotenia, robia nezávislí odborníci, musíme na to počkať kým e, bude e, e, vyhodnotenie hotové a už potom budeme odpovedať na konkrétne otázky. A samozrejme, komisia zaujme stanovisko k tomuto vyhodnoteniu na budúci rok. A nemôžeme prekladať nejakú správu o PCD ešte predtým, ako budeme mať jasnú predstavu, ako zakomponujeme e, e, spravodajstvo PCD do správ o naplňanie agendy 2030. E, zatiaľ sme to ešte nedotiahli, mám na mysli zakomponovanie PCD do celkového spravodajstva. Pokiaľ ide o konkrétne modely zaistenia koherentnosti, Ad, áno, uh, ohľadom dohody s Tureckom. PCD neznamená, že rozvojové e, e, zámery musia mať uh, prednosť pred všetkými ostatnými uh, uh, legitívnymi zámermi. Proste uh, pri rozhodovaní v iných oblastiach musíme zohľadňovať vplyv na rozvojové krajiny. Uh, Samozrejme, aby sme e, sa snažili buď sa vyhnúť negatívnym vplyvom, alebo hľadať nejaké pozitívne synergické účinky. A posledná otázka. Či by sme nemohli byť konkrétnejšie, aby to bolo e, efektívnejšie? Som presvedčený, že áno. Nepochybne. A existujú dve možnosti Jednak e, celkový prístup k PCD, e, ako stanovujú metodológiu, nástroje, toto je veľmi dôležité a toto musíme robiť. To chceme e, maximálne zakomponovať do bežného pracovného postupu komisie. A potom musíme presne identifikovať, kde budeme aplikovať títo nástroje A mm, samozrejme e, musíme mať nejaký obmedzený e, e, počet takýchto bodov aplikácie, aby sme videli nejaké konkrétne zmeny v jednotlivých odvetviach. To je asi všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Pán Prede, Kristian, chceš sa k tomu opätovne vyjadriť? Nie. Veľmi pekne ďakujem. Dovolím si poďakovať komisiu pána Fantiniho. Mm, na prvý pohľad sa zdá, že je to len otázka s prekladaním správ, ale v skutočnosti e, proces je podstatne hĺbší. Neviem, či by sme nemali e, prebrať s koordinátormi, e, či netreba prebrať nejaké konkrétne otázky E, tento parlament čas o chvíľu bude končiť, už je september 2017 a mali by sme e, e, vybrať nejakú oblasť, aby sme niekedy po Vianociach sa tomu začali venovať náležitým spôsobom. A potom túto správu dostaneme asi až niekedy na jar alebo leto 2018 Mm, mám na mysli e, e, výsledky e, nezávislej analýzy. Možno, že aj potom by sme to stihli. Mali by sme sa snažiť predvídať, ktoré problémy budú, oblasti budú problematické z hľadiska PCD. No, kolegovia, ďakujem pánovi spravodajcovi, ďakujem pánovi Fontinimu. E, e, je 10.50. O 10 minút sa začne spoločné rokovanie nášho výboru, výboru FAM. Takže e, teraz prestávka do 11. a budeme mať ešte osobitného hostia, ako už som spomenul predtým a dnes popoludní, pripomínam vám všetkým, začíname o 14.30, nie o 15.00. Poprosím našich spolupracovníkov, aby ste to pripomenuli aj našim členom. Budeme aj e, e, skôr končiť, pretože o 5.00 budeme spolu s výborom AFED hlasovať o udelení mm, mm, prémii e, Andreja Sachrova. Takže ďakujem pekne, uvidíme sa o 10 minút.